Vážené kolegyne, vážení kolegovia, navrhujem, aby sme pokračovali v práci. My sme už od včera pracovali rýchlejšie, ako sa plánovalo. Máme teda na programe už len tri body. Pokúsime sa pracovať rýchlejšie, aby sme všetci mali čo najrýchlejšie voľno ale samozrejme dôkladne si preberieme tie veci, ktoré nám ešte ostávajú. Máme tu správu kolegu <coughs> Alfonziho o rybolovnej dohode s kapverckými ostrovmi. Potom máme vypočutie vicepremiéra srbskej vlády a potom nás čaká hlasovanie o mobilizácii globalizačného fondu a e, je to správa Barbara Materi. Začneme teda pánom Alfonzim. Srbský vicepremiér príde o 15.45. Ak tu nebude, tak aby sme nestrácali čas, pristúpime k hlasovaniu. E, dúfam, že máte karty. <coughs> Niektorí kolegovia mm, povedali, že určite chcú byť fyzicky prítomní na hlasovaní, ale že musia byť do konca popoludnia na e, nejakej inej schôdzi iného výboru. Ja si myslím, že medzi politickými skupinami nie sú veľké názorové rozdiely na túto tému a tak, ak dojde e, srbský vicepremiér na čas, budeme mať vypočutie a až potom hlasovanie. Ak nepríde na čas, tak navrhujem, aby sme hneď hlasovali, aby sme nestrácali čas. Pán François Alfonsi, vypočujeme si s veľkým záujmom o niečo o našich rybolovných vzťahoch s Kapverdami. Pán predseda, ďakujem. Tu skúmame teraz dohodu rybolovnú s, eh, Lisabon, s, s ostrovmi. Podľa eh, Lisabonskej zmluvy máme schváliť alebo zamietnúť tak, takúto dohodu o rybolove. Predtým sme skúmali napríklad Komorské ostrovy, Šalamúnové ostrovy a tak ďalej. To boli správy, ktoré nemali veľké finančné dopady, ale táto piata správa sa týka 0,7 milióna eur eh, za rok. Toto je prvá zmluva, e, v ktorej sme konzultovaní v rámci predpísanej lehoty. Doteraz bola taká tendencia, že e, boli rôzne meškania, ale teraz to prišlo na čas. Nemám k tomu veľa čo dodať. Je to správa, ku ktorej navrhujem súhlasné stanovisko a myslím si, že keď budeme skúmať e, ďalšie e, zmluvy, napríklad s Mauretániou, ktorá príde, tam budú oveľa väčšie finančné dopady. A ja si myslím, že na ďalších výboroch by sme sa mali informovať aj s výborom pre rybolov, aby sme mali e, spoločné stanovisko a informácie k týmto rybolovným dohodám s tretími štátmi. Ďakujem, kolegyne, kolegovia, máte pripomienky. Pani Grenie? Chcem podporiť žiadosť pána Alfonziho. Viackrát sme mali spoločný výbor e, PEŠ a e, rozpočtového výboru. Ja si myslím, že e, my nie sme gestorský výbor, ale mali by sme to takto robiť v prípade týchto bilaterálnych dohôd spoločný výbor výboru PEŠ a rozpočtového výboru je niečo dôležité, to by sme mali organizovať a preto podporujem žiadosť pána Alfonziho. Myslím si naozaj, že je to veľmi dôležitá téma, e, pretože tieto zmluvy obsahujú dotácie, ktoré sú veľmi e, dôležité aj pre rozvoj príjimateľských štátov alebo regiónov. Neviem, či výbor pre rozvoj a e, má e, k tomuto, e, má na tomto záujem alebo má k tomuto stanovisko. Myslím, že by sme sa mali posnažiť zorganizovať spoločné pracovné stretnutia medzi výbormi pre rozpočet, výborom PEŠ, ale možno, že aj s výborom DV, aby sme mali spoločnú stratégiu. To je podľa mňa dôležité. Pani Duro, chcem povedať, nie som si istá, či sa to týka výboru DV, pretože Kapverdské ostrovy sú už v postkooperačnej fáze, čiže nie sú už uh, cieľom uh, rozvojovej spolupráce, ale takisto ešte nie sú úplne autonómne, čiže ja si myslím, že uh, výbor DV asi sa naša diskusia netýka a to som teda chcela povedať k tej všeobecnej požiadavke, ktorú vyjadrili dvaja kolegovia predrečníci. <clears throat> Ďakujem, takže e, my sa e, poradíme s výborom AFET, ale keby sme urobili takéto strategické stretnutie, tak by sme skúmali všetky e, rybolovné dohody, nie len tu s Kapverdami, ale všetky, ktoré sa týkajú výboru DV. A tej zmeny kategórie, zmeny medzi kategóriami jednotlivých krajín. Pán Alfonzi, vy ste boli, vy, ktorí máte rád rybolov, vy ste boli v delegácii, ktorá bola na Islande, pretože mali sme delegáciu, ktorá cestovala na Island. Predsedom bol Juran Ferm, ktorý je tu a táto delegácia jednomyselne schválila zápisnicu, ktorá je veľmi zaujímavá a Pán Ferm nám podal e, zhrnutie včera popoludní. Keď som si e, čítal tú zapisnicu, prekvapilo ma, že naša delegácia, nech to teraz kon- Joran skontroluje, ale e, chcem povedať, že nás e, prekvapila kvalita rybolovnej politiky Islandu. Islandiania počas svojich e, prístupových rokovaní nežiadajú vôbec dotácie pre rybolov, nechcú, e, nechcú e, byť beneficientom tejto rybolovnej politiky a domnievajú sa, že sa im podarilo vytvoriť vo vodách, ktoré kontrolujú hospodársky politiku, ktorá e, veľmi dobre dokáže zachovať zdroje a ktorá umožňuje rybám, aby boli šťastné a zároveň aj islandským rybárom, aby e, dobre zarábali. Samozrejme, Jurad nech ma teraz kontroluje, či to hovorím správne, ale e, tam na, na Islande nie, nie vlastne, sú vlastne v opozícii rybári a ryby. Takže ak už nemáte e, žiadne ďalšie pripomienky, navrhujem, aby sme si k tejto správe dali lehotu 30. júna ako lehotu na predkladanie e, pozmenujúcich návrhov k správe pána Alfonzio. Naše e, stanovisko môžeme prijať 12. a 13. júla počas schôdze výboru pre rozpočet. E, a gestorský výbor, výbor PEŠ, sa stretne 31. augusta. Takže na plenárku sa to môže dostať v septembri na prvej alebo druhej plenárke. Ďakujem. Môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Ešte najskôr prezentácia a potom e, hlasovanie o správe Matera o mobilizácii Európskeho globalizačného fondu. E, je to bod 18 a 19. A príjmateľmi sú, alebo máme tu teda dva problémy, dve témy, ale obe sa týkajú Dánska. Máme tu lodenice v Odenze a spoločnosti Glass Fiber v Dánsku. Barbara Matera, naša spravodajkyňa, by nám mala teraz predstaviť tieto dve témy a potom budeme hlasovať. Pani Matera. Ďakujem pekne, pán predseda už som urobila svoju prezentáciu počas minulého týždňa, respektíve na poslednom stretnutí nášho výboru. Dnes sme sa mali sústrediť už len na hlasovanie. V každom prípade rada využijem túto príležitosť aby som povedala, že celý rad pozmeňujúcich návrhov bol predložený, a to nad rámec pôvodný text, najmä e, čo sa týka lodeníc. Tam sme mali dve požiadavky v mobilizáciu tohoto fondu zo strany Dánska, ale bola to predovšetkým žiadosť zameraná na, na tieto doky, ktorá vzbudila takú veľkú debatu. Treba povedať, že tento fond nie je určený na to, aby sme reštrukturalizovali firmy. Nemôžeme ho vnímať ako čosi, čo napomáha alebo doplňa štátnu pomoc. Tento fond poskytuje priamu pomoc pre to, aby robotníci, ktorí sú prepustení alebo sú uznaní za nadbytočných, mohli rekvalifikovať svoje kompetencie, aby sa mohli opätovne umiestniť na trhu práce, aby sme dokázali zaplatiť eh, školenia učiteľov, trénerov, jednoducho vzdelávanie, ktoré by takíto robotníci potrebovali na to, aby získali nové pracovné schopnosti je to fond, ktorý by sme mohli nazvať, tak povediac, ad personam. Pretože dôrazom tohoto fondu sú práva individuálnych zamestnancov a nie podniku ako takého. V minulosti sa však objavovali isté pochybnosti. E, príde aj celá ďalšia rada požiadaviek na e, fondy globalizačného fondu a vždy je dôležité, aby sme presne vytýčili, prečo daná firma respektíve daný členský štát, žiada mobilizáciu prostriedkov v tomto fonde. To je za cieľom zabezpečenia toho, že je nevyhnutné zabezpečiť plynulý prechod týchto osôb na trh práce a je dôležité, aby sme mali maximálnu mieru transparentnosti a jasnosti pri využívaní týchto prostriedkov. Kolegovia už čoskoro zistia, že pri ďalšej sade žiadostí pre mobilizáciu prostriedkov z globalizačného fondu tomu bude opäť takto. Ale ako som už hovorila, pán predseda, e, špecificky som hovorila o konkrétnych aspektoch tohoto problému na minulom stretnutí výboru. To a zda stačí. Ďakujem pekne. Très bien, je vous remercie. Ďakujem veľmi pekne. Pani Matera, dostali sme medzičasom aj iné dokumenty. Možno ste si ich už pozreli, ale ešte teda, dobre, ešte nie ste pripravená sa k tomu vyjadriť? Samozrejme, nemôžeme od vás žiadať, aby ste sa vyjadrovali k dokumentu, ktorý ste ešte nečítala. Takže navrhujem, aby sme hlasovali Oui, oui, bien sûr, bien sûr, oui. Oui, oui, donc nous... Budeme teda hlasovať a paralelne e, s nami e, výbor pre zamestnanosť hlasuje o svojom e, stanovisku, ale vieme, že nie sú tu nejaké veľké politické rozpory a preto, aby sme nestracali čas, navrhne, aby sme teraz hlasovali, kým čakáme na uh, srbského vicepremiéra. Srbský vicepremiér už uh, e, pristál, je teraz na ceste z letiska uh, do parlamentu a príde o niekoľko minút. Máme tu dve správy, čiže začneme správou o lodin- lodenici v Odense, Steel. Je tam číslo 4 pána Hartonga, pozmeňujúci návrh 4 pána Hartonga. Spravedaj k nej proti. Kto je za? Kto je proti? Viac ako 4. Nikto sa nezdržal. Je to zamietnuté. 5 pána Balčitisa. Spravdajca je za. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to prijaté. Šestka pána Hartonga. Má sa tým vypustiť odsek 2. Kto je za? Kto je proti? Viac ako 4. A kto sa zdržiava? Nikto. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 7 pána Hartonga. Navrhuje sa tu hlasovanie v bloku sedmička a desina spolu. Pán Hartong. S tým súhlasí, kto je za. Spravodajkyňa je proti. Kto je za? Kto je proti? Viac ako štyria. Nikto sa nezdržal. Takže tieto dve pozmeňujúce návrhy sú zamietnuté. Číslo 8 pána Hartonga, vypustenie odseku 4. Kto je za? Spravodajkyňa je proti. Kto je proti? <coughs> Ďakujem. Kto sa zdržiava? Je to zamietnuté. Číslo 9 pána Hartonga. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Takže je to zamietnuté. Číslo 1 pána Hartonga. Kto je za? Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržiava? Je to s rovnakým výsledkom zamietnuté. Číslo 2 pána Hartonga, ktorý chce zaviesť nový odsek. Spravodajkyne proti. Kto je za? Tí istí štyria. Kto je proti? Tí istí. Kto sa zdržiava? Je to taký istý výsledok, teda je zamietnutý pozmenujúci návrh. A posledný pozmenujúci návrh pána Hartonga <clears throat> vo odseku veľké E. Takže kto je za? Spravodajkyňa je proti. Kto je proti? Tá istá väčšina. Kto sa zdržiava? Čiže hlasovanie je negatívne. A teraz hlasovanie o takto pozmenenej správe. Kto je za túto správu? Kto je, prepačte, 20 s pánom Garigom, ktorý bol rozptýlený. E, kto je proti? Kto sa zdržiava? Nikto sa nezdržal. Takže správa o lodenici Odenze je prijatá 20 hlasmi za, 4 proti. Nikto sa hlasovania nezdržal. A teraz správa Glass Fiber, takisto Dánsko. Neviem, či to uh, mám vyslovovať dánsky, francúzsky alebo anglicky. Je tu jeden jediný pozmeňujúci návrh pána Balčitisa. Spravodajkyňa je za. Kto je za? Kto je proti? Jeden je proti. Kto sa zdržiava? Jedno zdržanie. Je to schválené. A teraz hlasujeme o celej správe. A kto je za? 21 hlasov za. Predseda, koordinátor EPP je rozptýlený, lebo je vedľa neho žena. E, kto je proti? Traja. Štyria. Kto sa zdržiava? Takže 21 hlasov za, 4 proti. Žiaden sa nezdržal. Takže môžeme teraz pristúpiť k hlasovaniu o financovaní týchto opatrení. To si vyžaduje dva transfery, aby sme mohli zafinancovať túto pomoc. Sidonia je spravodajkyňa k tejto téme. Mm, transfer DEC, neviem ale, čo to znamená. DEC 5 a DEC 10. Pani spravodajkyňa, myslím, že k tomu budete mať pozitívne stanovisko. Ja odporúčam, aby sa hlasovalo za a navrhujem, aby sa hlasovalo o nich spoločne o 5 i desine. Áno, vezmeme si ich ako celo, Kto je za tieto dva transfery, transfery DEC 5 a 10? Nechajte si ruky zdvihnuté, spočítame to. Tí, ktorí sú za teraz a vy môžete pripojiť aj mňa, môj hlas. Kto je proti? Kto sa zdržiava? Nikto. To znamená, že tieto dva transfery sú schválené 24 hlasmi za, dvomi proti. Nikto sa nezdržal hlasovania. Výborne. Ďakujem vám veľmi pekne. To znamená, že sme prešli celým programom rokovania a teraz čakáme na e, srbského vicepremiéra. Navrhujem, aby sme niekoľko minút vyčkali, aby sme pozastavili e, schôdzu, ale prosím, ostaňte v sále. Budeme mať s ním hodinovú e, výmenu názorov a potom už budete mať voľno. Takže čakám a žiadam aj tlmočníkov, aby ostali a budeme mať niekoľko minútovú prestávku. Bien, mes chers collègues. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, navrhujem, aby sme pokračovali v práci. Chcel by som privítať pána uh, Sr- uh, Srbskej republiky. Ďakujeme, že prišiel do výboru uh, pre eh, rozpočet a uh, Ďakujeme za to, že akceptoval zmenu časového harmonogramu, keďže sme hlasovanie ukončili rýchlejšie, ako sme plánovali a to nám umožnilo získať čas a vyhradiť si viac času na dialogu s pánom vicepremiérom. Pán eh, vicepremiér, máte pred sebou eh, zástupcov všetkých politických skupín Európskeho parlamentu a Povedal by som, že výbor pre rozpočet má takú zvyčajnú úlohu. Tradične je proti všetkým novým výdavkom a snaží sa koncentrovať limitované finančné prostriedky Európskej únie do politík, ktoré sú viditeľné, ktoré vidia bezprostredne naši občania. E, Výbor pre rozpočet je ale napriek tomu otvorený aj vonkajším vzťahom Európskej únie. Sme otvorení politike susedstva, zahraničnej politike, bezpečnostnej politike a samozrejme v prvom rade e, sme otvorení aj politike rozširovania Európskej únie. My sme pozorne sledovali udalosti v Srbsku a myslím, že môžem hovoriť teraz v mene kolegov a poviem, že naozaj oceňujeme posledné udalosti, najmä značné úsilie Srbska, ktoré sa snaží spolupracovať s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu. Samozrejme, že toto uľahčí ďalšie e, rokovania medzi EÚ a Srbskom. E, rokovania e, majú už za sebou určité hlavné fázy. Srbsko predložilo oficiálne v decembri svoju kandidatúru, v decembri 2009. Možno je to symbolické, alebo je to šťastná zhoda okolností. Bolo to vtedy, keď vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva. Dočasná dohoda nadobudla účinnosť vo februári 2010 a odvtedy sa Srbsko snaží uplatňovať stabilizačnú a asociačnú dohodu. Ratifikačný postup tejto dohody bol zahájený v júni 2010. Takže takýto je stav vecí. V Európskom parlamente viacero výborov sleduje prístupové rokovania Srbska a samozrejme, keď na to príde vhodný časový okamih, aj rozpočtový výbor predloží parlamentu svoje stanovisko, ktoré sa bude týkať financií, ktoré súvisia so završením prístupových rekovaní Srbska. Toto je pre nás veľmi dôležité a preto sme veľmi radi, že vás tu môžeme privítať, pán vicepremiér. Vieme, že vy ste človek, ktorý má obrovské politické aj profesionálne skúsenosti a nie iba srbské, ale aj mimo srbské, máte skôr európske skúsenosti a preto si vás vypočujeme s veľkým záujmom. Ďakujem. Pán predseda, najskôr e, budem hovoriť francúzsky a potom anglicky, ak dovolíte. Viete, že som určitý čas žil vo Francúzsku. Najskôr by som sa chcel poďakovať za toto pozvanie, pretože sa domnievam, že nie je zvykom, že e, zástupca vlády z krajiny mimo EÚ e, príde pre takýto výbor, pretože vo všeobecnosti je to tak, že nás e, pozývajú do AFETu, do e, výboru, ktorý sa zaoberá zahraničnými vzťahmi. Ja budem čo najstručnejší, aby sme sa mohli čo najdlhšie rozprávať. E, prišiel som sem e, najskôr preto, aby som zosumarizoval situáciu a súčasnú finančnú perspektívu, pretože Európsky parlament viac ako ktorákoľvek iná inštitúcia má právo vedieť, na čo sa používajú zdroje, či sú dobre vynaložené a aký je ich dopad. A potom druhá časť, tak to je to aj v malej prezentácii, ktorú som si dovolil e, priniesť na neskôr. My e, so zájmom sledujeme prácu tohto výboru a takisto aj výboru ŠUR, ktorý sa zamýšľa nad novou viacročnou finančnou perspektívou a nad tým, a ako dať v rámci neho všetky všetko potrebné Európe. V tejto oblasti eh, je zaujímavé, že toto nie je zvykom a ja môžem toto povedať nielen v mene Srbska, ale vo všetky, v mene všetkých krajín západného uh, Balkánu. Eh, už 9 mesiacov máme sériu kontaktov a v Belehrade sme podpísali spoločnú eh, pozíciu na žiadosť Európskej komisie a tam sme popísali, ako my vnímame vývoj eh, finančnej perspektívy EÚ na obdobie po roku 2013. Mali by ste elektronicky a takisto aj v papierovej forme mať už tri dokumenty. Prvý dokument je táto prezentácia, druhý dokument je list, e, ktorý bol poslaný niekoľkým komisárom s pozičným dokumentom a tretí dokument je e, taká menšia úvaha všeobecno-politická. A tento dokument hovorí o spolupráci s Medzinárodným trestným tribunálom, ale takisto o e, získavaní št- kandidátskeho štatútu. Takisto e, sa tam hovorí aj o dátume e, vstupu do EÚ. A teraz budem pokračovať po anglicky. Why is this? Prečo Prečo je tento bod mimoriadne dôležitý pre Srbsko a pre Západný Balkán, najmä keď premyšľame nad finančnými vzťahmi s Európskou úniou? Je to práve kvôli kríze a je to aj zároveň kvôli dopadom, ktoré kríza má na budúce rozširovanie Európskej únie. A dovolte mi byť úprimný a otvorený. Veľmi dobre na Balkáne vieme, že po pristúpení Chorvátska, ktoré samozrejme všetci vítame, predpokladám, že teraz to je naplánované na polovicu roka 2013, bude nasledovať niekoľko rokov, kým e, nebude vstupovať žiadna krajina s výnimkou Islanda, Islandu. Vieme to veľmi dobre a naša verejná mienka to vie tiež. Prečo tomu tak je, o tom môžeme hovoriť e, mnoho hodín, ale dôležité je povedať to, že čo sa týka pohľadu Belehradu a zvyšku Západného Balkánu, uvedomujeme si, že máme pred sebou veľmi dlhú cestu, ktorá ktorá bude spočívať e, v náplňaní tých najnáročnejších kritérií. Často nám je povedané, že sme sa už naučili svoju lekciu e, z rôznych lekcií a z rôznych oblastí. Takže kritéria pribúdajú a my sa nestiažujeme. V čase, keď som začal e, v politike, bol som ministrom financií vo vláde Zrona Džinžiča, mali sme kritérium pristúpiť k Európskej únii počas minulého desaťročia. Potom sme dúfali, že sa nám to podarí v roku 2014. Ako pekná historická odpoveď voči roku 1914. Takže vstúpili by sme vlastne do nového storočia v miery a pristúpením k Európskej únii, na rozdiel od toho, čo sa stalo v roku 1914. Tieto termíny už nestihneme, veľmi dobre to vieme. A teda vieme aj to, že v prípade, že váš spravodajca, a pevne, viem, pevne verím, že ešte nebol schválený v pléne, <clears throat> uvedomujúci, že ďalšia finančná perspektíva bude opäť 7 rokov, bude to znamenať, že západný Balkán s výnimkou Chorvátska bude takmer počas celé toho, celého tohoto finančného obdobia mimo členstva v Európskej únii. To má vážne politické dopady. Naše krajiny sa obnovujú. Keď sa pozrieme napríklad na infraštruktúru, tak problémy nezastavili, neza, nezačali počas Miloševiča ani Tučmana od 70. rokov sa nejakým spôsobom nezvyšovali investície do infraštruktúry, skôr naopak. Boli to mnohé rozhodnutia, ktoré viedli k napojeniam na energetiku, ktoré neboli nikdy vystavané. Celkovo to riziko, ktoré vidíme v tomto desaťročí, čeliac tvrdé realite načasovania rozšírenia Európskej únie, to všetko je politicky a ekonomicky <clears throat> veľmi zložité a berúc do úvahy spôsob, akým funguje viacročný finančný rámec, tak Európy bude na Balkáne veľmi málo, hovoriac finančne. Hovoriac finančne. Ako raz povedal známy francúzsky eh, filozof, eh, príroda objíma celok, alebo príroda obsahuje celok a všetko vo vnútri. Takže treba povedať, že bez silnej európskej agendy nebude e, silná európska prítomnosť v našom regióne. A treba povedať, že v tomto smere je naozaj veľmi dôležité realisticky si uvedomiť, a vieme, ako to je ťažké aj v súčasnosti v Európe, je dôležité, aby sme mali adekvátne nástroje na to, aby sme zabezpečili to, že európska agenda bude tou dominantnou agendou. Spomenuli ste nedávno e, aj zatknutie generála Mladiča. Ja som mal veľkú poctu podpísať stabilizačnú asociačnú dohodu Srbska s Európskou úniou v roku 2008. Bolo to v dramatickom období, keď sa keď Kosovo prijalo jednostranné vyhlásenie nezávislosti. Nacionalistické sily v, v Srbsku sa snažili eh, využiť túto, možno, túto situáciu a zobrať situáciu pod, do svojej kontroly. Treba povedať, že to bolo veľmi napäté obdobie a možnosť, že my sme podpísali túto asociačnú dohodu a to, že nám Franco Fratini, ktorý bol podpredseda komisie, povedal, že silné reformy môžu viesť k tomu, že bude odstránená vízová povinnosť, to bol práve ten jemný tlak Európskej únie v najlepšom svetle. A bez tohoto tlaku by sme nemohli vyhrať voľby a bez toho by Radovan Karadžič a Mladič neboli v Hágu pretože iní ľudia by kontrolovali tajnú službu, narkokartely, Šarišovi bratia a ďalší, tí by nesedeli eh, vo vezení a opäť by používali náš región ako tranzitný región na cieľové trhy v Európskej únii. Nemali by sme tu aj rezolúciu k Srebrenici, ktorú schválil náš parlament, nemali by sme ani riadenie eh, spoločného procesu s Chorvátskom a so všetkými troma komunitami v Bosne, ktoré zabezpečujú, že udržiavame stabilitu v komplexnom rámci a povedal by som, že neprítomnosť Európy by bola už jasne zrejmá. A moja žiadosť je, aby sme zabezpečili, že to nebude len nejaké veľké navyšovanie prostriedkov, nebude to nejaké snívanie, nechceme nemožné. My chceme, aby keď príde rok 2014, západný Balkán nebol zabudnutý. Pretože byť zabudnutý, tento malý kúsok Európy bez Chorvátska Pravdepodobne veľa e, ľudí vo výbore nepozná tú štatistiku, ale je to menej ako 20 miliónov ľudí a je to menej ako 100 miliónov eur. Všetko je to oveľa menej ako v Rumunsko napríklad. Takže keď sa na to pozrite kvantitatívne, tak to nie je nejaký veľký kus Európy, tak povediať. Ani to nie je nič mimoriadne veľké, čo by nebolo, nebolo zvládnutelné. Ale je to komplikované práve kvôli tej zložitej minulosti. A teda dovolte mi predstaviť vám možno tie základné posolstvá. Tá prvá myšlienka je, že Srbsko využilo vážení poslanci Európskeho parlamentu a zástupci verejných inštitúcií, my sme počas posledného desaťročia využili dobre tie prostriedky, ktoré nám boli sprístupnené. Bolo niekoľko dôležitých momentov počas posledných desaťročí. Prvý bol, keď vyhrali demokratické sily. Boli to zhruba dve, dva roky mimoriadnych udalostí, kde skutočne bez podpory Európskej únie tí ľudia, ktorí sa zbavili Miloševiča, by nemali lieky, nemali by elektriku. A často pripomíname našim občanom ten mimoriadny dopad, ktorý na nás mala Európska únia v tomto čase Zároveň naša reformná kapacita, naša kapacita čerpania prostriedkov je na úrovni 99 Ďalšia dôležitá myšlienka je, že rozdiel medzi novo vstúpenými krajinami a raz v budúcnosti vstúpených krajinami, ktoré môžu vstúpiť, je veľmi veľký. Objem prostriedkov, ktoré idú nových členských štátov versus eh, rozdiel tie krajiny, ktoré na základe Solúnskeho dohovoru z roku 2003 pristúpia k Únii, je pomer 1 k 10. A to, keď sa nezmení počas tohoto desaťročia a zároveň s perspektívou toho, že pristúpenie k Európskej únii bude stále ďalej, môže mať veľmi negatívny a škodlivý dopad. A ak sa nič nezmení, tak aj napriek najväčšej politickej vôli budeme čeliť vážnym problémom pri naplňaní a dodržiavaní tých kritérií, ktoré od, dňa, od nás Európska únia vyžaduje. Ďalšia dôležitá myšlienka je to, že po roku 2013 e, predvstupová pomoc musí byť dobre prioritizovaná, dobre zameraná na výsledky, a práve v tomto smere je zodpovednosť predovšetkým na našich ramenách, nie ani tak na ramenách Európskej únie. A som presvedčený, že v čase krízy to oveľa viac závisí od realpolitik. Musíme presne identifikovať, ktoré sú také projekty, ktoré prinášajú všeobecný prospech, tak aby ministri aj e, poslanci dokázali obhájiť tieto projekty. To je niečo, kde by sme mali zachádzať ďalej, mali by sme sa zamerať na globálny rozvoj, keby som tu mal mapu, tak vidíte, že Západný Balkán má strategickú pozíciu. Srbsko je tá najkračšia cesta z Viedne do Istanbulu smerom k tým rýchlo rastúcim trhom na Blízkom východe a zároveň aj e, potom, ako sa vyvíja arabská jar, e, snáď aj v tejto časti sveta bude stále väčšia ekonomická aktivita, ktorá bude čerpať z mimoriadného demografického rastu. Takže snažím sa zhrnúť niektoré z tých základných myšlienok, na ktorých sme sa zhodli na Západnom Balkáne. Prvou myšlienkou je zmeniť to, s čím všetci súhlasia, že nie je efektívny systém. Pozrieme sa napríklad na Chorvátsko. Dnes Chorvátsko, ktoré je národom 4 miliónov ľudí, dostala 150 miliónov eur ročne. Podobne ako my, 60 až 60 týchto prostriedkov sú eh, v podstate platby eh, pre konzultantov, ktorí pochádzajú z Európskej únie a ktorí nám pomáhajú budovať inštitúcie. Len 30 až 40 týchto prostriedkov je čosi, čo my, vláda, e, môže priniesť bežným občanom a povedať, že toto je práve miesto, kde vieme postaviť tú európsku vlajku. To je práve e, čistý príspevok Európskej únie. Hovoríme, že tieto prostriedky mohli narásť na viac ako 2 miliardy eur v priebehu e, niekoľkých rokov. Je to viac ako 10 krát viac. Problém je, že pri nedostatočných prostriedkoch, pri ktorých by sme mohli demonstrovať prínos Európy, tak eh, v tomto smere eh, tento, je to systém, ktorý nefungoval pred vstupom a nebude fungovať ani po vstupe. A práve preto je náš návrh veľmi jednoduchý. V jednom balíku eh, správame veci prirodzenejšie a správame, zabezpečme, že veci budú rásť lineárnym spôsobom. Takto sa dokážeme lepšie pripraviť. Budeme mať lepšie pripravené inštitúcie aj ľudí. A pre tých, ktorí si myslia, že v čase ťažkostí v období medzi rokom 2013 až 2017. Prečo Európsky parlament, komisia a členské štáty, prečo oni nevyberajú tie projekty, ktoré boli vhodné? napríklad celoeurópske železničné siete, prepájanie e, plynovodov, zachytávanie CO2, zapájanie Rómov a ďalších citlivých menšín, ktoré ak nebudú e, adekvátne zabezpečené potreby, môžu hľadať azyl alebo e, môžu sa premeniť na, na problémové skupiny. Táto linearizácia predvstupovej pomoci by mala byť zavedená. Ak to nebude možné, hoci som presvedčený, že ho budem hovoriť o trochu citlivejšej téme, pretože bolo vyvinuté veľké úsilie, aby sme do jednej kapitoly dali všetky nástroje v rámci súčasného viacročného finančného rámca, je nevyhnutné, aby sme premyšľali nad tým, že otvoríme kapitolu určenú pre rozšírenie v rámci štruktúrálnych fondov, tak, aby e, Komisie a členské štáty sa mohli rozhodnúť, ktoré, komisie, ktoré projekty môžu byť otvorené e, v rámci budúcich európskych rozpočtov pre pristupujúce krajiny. Ďalšia dôležitá téma je, že navrhujeme, aby sme vstúpili do európskeho semestra hneď a priamo. Prečo? Pretože takýmto spôsobom Európa ktorá zatiaľ nemá žiaden dosah na naše makrofinančné politiky v rámci všetkých prístupových krajín, je tu naozaj jeden veľmi dobre premyslený politický dialog o, ohľadom práv menšín, ohľadom budovania inštitúcií a tak ďalej. Alebo napríklad aj diskusia o tom, ako má vyzerať penzijná schéma v rámci e, pristupujúcej krajiny. Definitívne je to, že s výnimkou širokých kodanských kritérií Európa nemá žiaden nástroj e, s konkrétnym priamým e, dosahom na realitu. A teda môj, náš návrh je ten, aby budúce členské štáty sa nedostali do neudržateľných verejných financií, tak e, vstúpme priamo do európskeho semestra. Máme tam aj svoju malú kapitolu, ktorú budeme skúmať a ako pozitívny stimul e, zabezpečme to, že tieto trhy budú pokryté e, aj v rámci európskeho semestra budeme tam mať vlastne stropy, ktoré budú určené a zároveň tu budú aj priama, priama kontrola konečných príjmateľov. Preto všetkým Západný Balkán získa stabilný a lacnejší zdroj finančných prostriedkov. To bude lepšie, pretože nebudeme musieť akumulovať súkromné investície, pretože 3,5 alebo 4% rozpočtový deficit, ktoré sme mali v Srbsku teraz, je financovaný domácim bankovým sektorom je to v rámci 5-ročných, 5-ročných eh, eh, cenných papierov so 7% úročením. To sú prostriedky, ktoré nepôjdu eh, vlastne na štát, je to, je to typické vlastne vykladanie súkromného sektora. Takže to, čo sa vás môžete spýtať, je to, pre čo, čo získa Európsky parlament. To, čo získate vy, je mimoriadný vplyv. Pretože ak tento program, ktorý nazývame e, záruka pre rozvoj Západného Balkánu, ak by toto existovalo, bude to znamenať, že tu bude koniec ekonomického populizmu v našom regióne. Akýkoľvek politik, ktorý sa bude snažiť vyhrať voľby tým, že povie, že zvýšime mzdy a dôchodky o 30 okamžité otázky budú, môj drahý priateľ, e, stratíte prístup e, k tomuto stabilizačnému garančnému fondu pre Západný Balkán. Zbláznili ste sa? <clears throat> tým, že bude to, že pristupovanie k Európskej únii má mimoriadný e, donúcovaciu silu a je to veľký, veľmi silný nástroj pre dosahovanie e, politických rozhodnutí, budeme vedieť tento nástroj pretaviť na dlhodobejšie obdobie. Napríklad Srbsko, ktoré môže do Európskej únie vstúpiť za 7 alebo 8 rokov, penzie alebo mzdové nároky, e, ktoré sú v súčasnosti nastavené na, na krátkodobú projekciu, takýmto spôsobom by sme vedeli pripraviť dlhodobo udržateľný plán pod kontrolou Európskej únie. Ukázal som len niekoľko obrázkov, ale to boli práve tie hlavné myšlienky, ktoré som sa vám snažil pretlmočiť a odovzdať. Takže, čo sa týka minulosti, predpokladám, že dostávate naozaj veľmi veľa rôznych správ. Treba poďakovať nielen Srbsku, ale celému západnému Balkánu tak chcem poďakovať nielen mene Srbska, ale mene celozápadného eh, Balkánu za, vaš, za podporu z vašej strany. Prešli sme veľmi dramatickým obdobím, napríklad v roku 2003, keď bol zabitý náš premiér Zoran Džinžič. Eh, keď, bola, keď bolo spiknutie viacerých, eh, viacerých eh, populistických strán, vtedy sme dokázali získať makroekonomickú pomoc a to bolo veľmi dôležité, aby sme stabilizovali dinár. Eh, ďalej, keď sme sa snažili vybudovať koridor 10, skutočnosť, že sme dokázali získať 43 miliónov eur ktoré boli naplnené jednak jednej našim rozpočtom, tak aby sme obnovili to, čo bolo zničené bombardovaním eh, NATO v, roku, eh, v rokoch občianskej vojny, to bolo niečo, čo zvýši nielen našu konkurencieschopnosť, ale aj konkurencieschopnosť celej Európy. Má to naozaj veľmi dôležitý dopad, eh, vedľajší dopad. A samozrejme v neposlednom rade je to aj otázka visibility Európskej únie, ktorú získava prostredníctvom týchto projektov. Rád by som poukázal na jeden aspekt IPI, o ktorom sa často nehovorí, a to je práve cezhraničná spolupráca. Mali by ste prísť a vidieť ten obrovský entuziasmus, vďaka ktorému bežní ľudia, asociácie, miestne, lokálne samozprávy spolupracujú na týchto projektoch to nie sú veľké projekty, 20 tisíc eur, 50 tisíc eur, možno až do výšky 100 tisíc eur. Ale oni dokážu spojiť ľudí z, celého Srbska, zo Srbska, z Chorvátska a tak ďalej. Máme tu napríklad spoločné projekty, ktoré sú zamerané na obnovu Vukovaru, ktorý je dôležitým symbolom toho, čo dokážeme ako Európa zabezpečiť správne. Takže to, čo je pre nás najdôležitejšie, je boli tu audity za auditom a mal by som zaklopať na drevo, neviem, či je drevo tu alebo tam, ale v každom prípade Zatiaľ, zatiaľ nedošlo k žiadnej väčšej korupčnej afére. Boli dvaja ľudia, ktorí boli zatknutí počas e, e, posledných rokov. Jeden bol zamestnanec Európskej agentúry pre obnovu a ďalší bol na delegácii v Belehrade. Ale e, veľmi, vieme veľmi dobre, aká je reputácia a aké sú problémy. Toto je čosi, čo si veľmi vážime, na čom pracujeme veľmi tvrdo. A, a samozrejme zlepšujeme našu vnútornú kontrolu v oblasti, vo všetkých oblastiach, ktoré sa týkajú európskych peňazí. Vieme, že ak sa nám to nepodarí, tak sa zasekneme a môžeme zastaviť všetku dobrú vôľu, ktorá je na strane Európskej únie. Takže toľko k tomu. Používame IPA 1 a 2, používame to na budovanie inštitúcií a cezhraničnej spolupráce Časť týchto prostriedkov je využívaných na, e, na to, aby sme vybudovali projekty, ktoré dokážeme ukázať ľuďom. Čiže aj napriek tomu, ako to funguje dnes, máme veľmi málo projektov, na ktoré môžeme tak povediať umiestniť európsku vlajku. Budujeme DIS systém, je to naozaj veľmi dôležitý proces, ktorý zabezpečuje efektívne, e, efektívnu distribúciu prostriedkov. Sme v tretej fáze zo šiestich e, v rámci tohoto dlhodobého procesu a snažíme sa kvalifikovať všetkých 5 častí nášho rozpočtu. Ďalej, možno sa posuniem ďalej k tomuto obrázku. Pre súčasnú finančnú perspektívu pre Európsku 12 a máme zhruba 2000 osôb pre, na hlavu v oblasti polnospodárstva. Na západnom Balkáne je to 261. Bola tu známa reklama na American Express kartu. Tam sa hovorilo, že členstvo má svoje privilégia. Samozrejme, o tom neexistuje pochybnosť. Ale problém s takýmto veľkým rozdielom je v tom, že nemôžeme byť prekvapení, ak kvôli týmto a iným dôvodom máme obrovský tlak eh, na tieto krajiny, aby sme pristúpili tak rýchlo, ako je možné. A nemali by sme pristúpať k Európskej únii len kvôli peniazom, mali by sme pristúpiť k Európskej únii kvôli hodnotám, kvôli projektom, kvôli záruke mieru, ktorý vytvára a zároveň kvôli eh, perspektívam a ochrane ľudských práv. Ale v oblasti výstavby a v oblasti polnospodárstva, tak vlastne vstup do, do únie je finančným dňom D a to nie je veľmi zdravé. Takže <clears throat> nebudem už eh, plýtvať čas, časom, väčšinu vecí som už aj tak spomenul. Identifikovali sme v našich krajinách aj slabiny a jedna z hlavných slabín je skutočnosť, že niekedy podceňujeme tú snahu, ktorá je potrebná na to, aby sa implementovali veľké projekty. Tlačíme na Európsku komisiu, snažíme sa veci urýchliť, Eh, a pritom si niekedy uvedomíme, že nemáme prostriedky eh, napríklad na vykupovanie eh, pozemkov alebo nevieme zafinancovať dopadové štúdie. Veľa takýchto veľkých projektov vedie k otázke, na čo sa to zažiadalo, prečo sa to navrhlo, keď sa to nefinancuje. Predtým, než sa projekty vôbec príjmú, by mali byť prísnejšie podmienky, pretože by sme e, chceli vedieť, či sa môžeme spolahnuť na tieto situácie. Aká situácia môže byť nazvaná e, situáciou prospešnou pre obe strany? Nuž, e, Kodaňský summit o životnom prostredí napríklad, keď sme tam smerovali, nevedeli sme, koľko produkujeme emisí CO2, ale, ale práve preto sme urobili analýzu a dnes to vieme. Všetko smeruje k hydroenergii, obnoviteľným zdrojom. To je veľká, veľký potenciál, ale rozhodne budeme to musieť realizovať správnym spôsobom. Zamestnanosť, kvalita. Som z krajiny, kde naša nezamestnanosť momentálne je 19 Ide o to, kde, kde treba ľuďom hovoriť o zručnostiach pre 21. storočie a nie pre storočie 19. všetkých zdrojov z, e, e máme do vedy a, a infraštruktúry investície 400 miliónov eur bez Európy 2020, bez zapájania sa ESFR a ďalších e, iných inštancií, pravdepodobne by sme nemali tie, tú odvahu a tie vedomosti na to, aby sme e, urobili takéto kroky iné krajiny v regióne sa správajú rovnako, takže nemusím veľa hovoriť o dobrej, dobrej správe, ale je tu aj ďalšia téma, ktorú chcem spomenúť len preto, pretože nie je na nás, e, na kandidátskej krajine, vyslovať e, stanovisko, ale viete, že všeobecný rozpočet má byť na úrovni 1% e, HDP, ale možno parlament má iný názor, ale úroveň fi- ministrov financí, a čítal som to aj brit- britské názory, čítal som listy z, dvoch, z 12 krajín, krajín kohezných, takže to nie je diskusia, kde by sme boli e, prizývaní. Ak je to teda 1% HDP, tak ten návrh teraz vyzerá tak, že pre všetky krajiny rozšírenia, čiže nejde, nejde to o krajiny susedstva, ale rozšírenia, vrátane 20 miliónov obyvateľov na západe Balkánu, plus Island, 73 miliónov e, Turecko. Všetko to spada pod jeden nástroj, čo podľa mňa nie je správne, pretože Turecko rastie 10%, my 4%, e, e, o 20 rokov budeme mať 100 miliónov Turkov, naše obyvateľstvo naopak v počte klesá. Sú to veľmi rozdielne reality a nie je to jednoduché, ale ak my tomu rozumieme správne, ak sa pôjde z 1,3% rozpočtu smerom dole k, percentu, tak to bude znamenať, že celá téma rozširovania sa odkladá nielen politicky na neskôr, ale v tomto desaťročí bude predstavovať len 0,01 HDP. A v rozpore s ďalšími témami ktoré sa, ktoré sa riešia, tak podpora pre rozšírenie, pre krajiny roz, e, rozšírenia sa e, celko, celkovo robí v EU. Takže otázka zne, či 0,01% je v súlade s tým, čo treba urobiť, čo sa stalo. Môžete si predstaviť moju odpoveď. Čo však chcem povedať, že pokiaľ ide o Západný Balkán, minimálne zmeny budú mať e, masívne politické pozitívne dopady. Nehovoríme o miliardách eur. Hovoríme o rozsahoch, ktoré sú zvládnutelné. Takže toto, sú, toto je tých 5 nápadov. Linearizácia napríklad, čiže elegantný profil alokácie európskych prostriedkov. Väčšia vieme, že e, komisia pripravila rámec pre Západný Balkán, aby sa spojili viaceré inštitúcie. Nikdy sme však nepočuli o tom, bolo nám to prezentované, ale nie sme však v poradnom e, orgáne. IPA meškala dva, e, dva, dva roky, keď začalo MFF. A potom je tu e, záručný nástroj pre Západný Balkán. A záverom ako sa hovorí, jeden obrázok zaváži viac ako, viac ako tisíc slov. Vidíte súčasný systém modrej farbe, 200 až 300 miliónov až do oblasti 2 miliárd. To je prípad Chorvátska a Srbska. A červená je, línia ukazuje to, čo navrujeme. A ten integrál medzi tou modrou a tou červenou na začiatku e, navrhneme, aby smeroval k vám. V členské krajiny, parlament, komisia čo to je, aby sme v, zá, v našom záujme robili so západným Balkánom. Možno, že je to koridor 10 pre železnicu. Západný Balkán, vrátane Srbska, si nežiadal ani, ani euro počas krízy alebo pre zvládanie krízy. Niektoré krajiny zvyšujú dane Srbsko, nezvyšujú, no my sme výdavky kresali, rozpočtový e, schodok by mal byť nízk, nižší ako 4% a tento rok 3% budúci rok. E, musíme sa pripraviť aj vzhľadom na demografiu. Využili sme 7 e, bodov HDP a to je 43% HDP. Je to nižšie než e, Kodaň, ale to všetko nám hovorí, aby sme nešli na 45%, takže odpoveď nemôže byť pre dôležité projekty hovorte, do, e- e- hovorte z EBRD, EIB. A preto spájanie, ten integrál medzi modrou a červenou je rozhodujúci a mohol by nám slúžiť ako zrýchlovač tých projektov. A na záver, nebude to technické pre tento e, výbor, je to makrofinančná pomoc, ktorá sa vezme a zaktualizuje nie len pri povodniach. Takže ako som povedal, v oboj strane výhodná situácia. E, nie pod tieňom medzinárodnej špekulácie a tá istota, že akákoľvek krajina, ktorá vstúpi, bude makrofinančne a penzíne trvalo udržateľná. Ak sa pozrieme na Srbsku, tak čísla, ktoré som vám dal, všeobecne by mali e, po celé 10 e, ročie zostať na hodnote 2,5 miliardy. A my tvoríme asi 60 západného Balkánu. Tu by som vám chcel poďakovať. Dúfam, že som e, neskonzumoval veľa vašeho času. A keďže to bola prvá možnosť s vami hovoriť, dúfam ešte aj na ďalšiu možnosť diskutovať s vami. Merci, monsieur le vice-premier ministre. Ďakujem, pán vicepremiér. Vidíte, že kolegovia reagovali veľmi spontánne na vás a e, zdá sa, že váš úvod si vypočuli s veľkým záujmom a že ho ocenili. Viacerí kolegovia sa hlásia o slovo. Dali ste nám e, mnohé informácie usmernenia, bola to jasná, ilustrovaná prezentácia, ľahko pochopiteľná, ale takisto z nej vystávajú mnohé otázky. Joran Ferm na začiatok, ktorý je koordinátor, to znamená aj hovorca e, skupiny socialistov a demokratov. Ďakujem, pán predseda. Takisto som koordinátorom e, výboru e, za sociálnych demokratov a tiež pre rozšírenie v tomto výbore, takže ma veľmi zaujala vaša prezentácia a chcem vám za ne poďakovať. Takisto poblahoželať vám k pokroku, ktorý sa v Srbsku udial na e, poli použitia európskych fondov i v iných oblastiach. Niekoľko komentárov, niekoľko otázok. Otázka znie, čo bolo problematické, keď sme diskutovali o rozšírení s, e, s predošlými krajinami, či to je Chorvátsko, alebo tie krajiny, ktoré vstúpili 2004 či 2007 a je tu viacer vecí, ktoré vždy diskutujeme, s ktorými máme vždy problémy. V prvom prípade je to korupcia, systém súdnictva. Vidíme, že je tu málo korupčných prípadov, keď sa e, čerpajú fondy EÚ v Srbsku, ale Týka sa to však celej spoločnosti, nielen fondov, a preto je to dôležitý bod pre Európsky parlament, možno nie pre tento výbor, ale pre nás ako celo. Pokiaľ ide o správu e, o pokroku za rok 2010, tak tu bola skutočná kritika komisie, kde sa tvrdí, že Srbsko málo pokročilo k ďalšiemu, pokiaľ ide o zosúľadovanie súdnictva krajiny s európskymi štandardami. Takisto ide o ekonomiku. Toľko moje, moja otázka, aké sú vaše úvahy k tomuto. Po druhé, vždy budem mať e, problémy s ekonomickými dotáciami. S Chorvátskom e, diskutujeme e, dotácie lodeníc napríklad, potom to dedičstvo bývalých e, Eh, ekonomík, teda, ktoré boli dominované štátom, štátne vlastníctvo, dotácie. A ako vyzerá situácia pre Srbsko? Mohli by ste nám popísať s pár slovami situáciu? A tretia oblasť, kde máme stále problémy, tak to je ekonomický distribúcia bohatstva v krajine. Ak si to porovnáte napríklad eh, Belehrad so zvyškom krajiny, eh, rozvoj vidieka, toto bol vždy problém. Že veľké mesta veľmi rýchlo rastú, ale ako využívame prostriedky EÚ na e, rozvoj vidieka, regionálny rozvoj, aby sme vyvážili ekonomický rozvoj. Vždy to bol problém takmer vo všetkých krajinách. E, chcem vedieť, aká situácia je v Srbsku. Štvrtá otázka. E, malé projekty, malé a stredné podniky, mimovládky, občianske spoločnosti Takisto zameranie na veľké strategické otázky, veľké projekty, ktoré by rýchlo mohlo zmeniť celú spoločnosť. Podľa nás je veľmi dôležité nájsť tú rovnováhu, pretože musíte tiež e, podporiť menšie e, organizácie, ako som povedal, menšie projekty, v rozvoji vidieka, aby sme sa vyhli určitému zaujatému e, vývoju krajiny. E, korešpondujem v, e, v otázkach IPI e, s komisárom Fülem. Je tu ťažký prístup pre malé a stredné podniky a malé, malé a stredné organizácie, hlavne až občianská spoločnosť. No a v neposlednej miere vážim si mnohé z vašich podnetov. Myslím, že by sme sa mali na nich pozrieť, pokiaľ ide o, o, o postupné znižovanie postupné zvyšovanie po, po, po, pomoci. Je tu rozdiel medzi kandidátskou krajinou a členskou krajinou. Nemyslím si, že je to otázka či, ale otázka kedy e, Srbsko vstúpi. Je tu však rozdiel. Samozrejme, kým nie ste členmi, tak akým nesplníte všetky podmienky, nebudete mať oprávnenie mať plnú výšku, výšku podpory. E, súhlasím, že je veľký rozdiel medzi e, podporu tých, ktorí sú už v klube a tých, ktorých som mimo. Na to sa treba určite pozrieť. S tým súhlasím. Ďakujeme, pán Bokroš. Ďakujem. Chcel by som privítať pána e, vicepremiera Srbska, ktorý bol veľmi aktívny za posledné 10 ročie s cieľom zlepšiť vyhliadky jeho krajiny a môžem povedať, že si e, veľmi vážim vašu prezentáciu, pretože mne povedané, e, hoval som e, nič horšie, bola to veľmi dobrá prezentácia, snáď zo pár ambicioznych otázok aby sme sa posunuli v tejto rozprave. Pokiaľ ide o fondy pre Západný Balkán, je to veľmi, veľmi zaujímavé. Myslím si, že nie je to len intelektuálna výzva, je to aj veľmi dôležité. Trošku nám do detailu, prosím, vysvetlíte, Eh, aké vidíte záruky pre viac fondov EÚ, ktoré by viedli k lepšej tvorbe inštitúcií, pretože práve to je pointa. Hoci by ste možno tvrdili že, aritmeticky, že ten integrál medzi modrou a červenou líniou pred vstupom je menší než ten, čo bude e, po vstupe, tak v tom pointa vlastne nie je. Pointa je v tom, či dokážete využiť posúvanie týchto fondov na vytváranie lepších inštitúcií, lepšieho správovania a viac politických stimulov, aby tu bol skutočne úspešný vstup do EÚ skôr než za e, iných e, podmienok v prípade iného scenára. Veľmi dobre viete, že ja som do veľkej miery za vstup všetkých krajín Západného Balkánu čo najskôr. A s týmto súvisí aj to, čítal som tento politický materiál veľmi starostlivo a hneď na prvej strane vidíme logo a na poslednej strane len podpis vlastne len štyroch krajín Albánsko, Montenegro, Macedónsko a Srbsko Máme však ešte dve ďalšie. Rád by som počul e, na váš názor na Bosnu a Kosovo. Viem, že je to veľmi citlivá a delikátna politická otázka, takže neočakávam, že e, z vašich úst zaznie radikálne politické stanoviska, ale politik na, na vašej úrovni vie, že keď hovoríte v mene Západného Balkánu, musíte hovoriť aj v mene, musíte hovoriť v mene všetkých vrátane Bosny a Kosova a v tomto ohľade e, sa vás e, s rešpektom pýtam na vaše, vaše názory na zbližovanie s Kosovom. A v neposlednej miere ma veľmi zaujíma skutočnosť, či tieto návrhy, nielen tá linearizácia, ale aj tie ďalšie, už ste diskutovali s Európskou komisiou, s komisárom Fülle Neviem, či tu je niekto z Európskej komisie a bolo by snáď zaujímavé e, mať dobrý feeling, pocit, od, ako Európska komisia a v tejto súvislosti srbská vláda ponímajú možnosti. E, máte pravdu, je to malý, malý podiel peniazy, nie je to v konečnom dôsledku o peniazoch, je to o tvorbe inštitúcií, o politickej vôle, vôli a o budúcnosti procesu rozširovania. A v, tej, v tomto ohľade želám Srbsku i srbskej vláde eh, len eh, čo najviac šťastia. Merci, mon cher collègue. Mene... Eh, ďakujem. Teraz pani Niensky. Ďakujem, pán predseda, pán Želič. V prvom rade v mene EPP chcem sa vám poďakovať a chcem vám vysloviť plnú podporu a je dobré, že Srbsko vysiela pozitívne signály európskym partnerom. Ja sa teraz vyjadrujem aj ako bulharská politička, ktorá prešla všetkým, čo ste vy spomínali, či už e, potreba e, zmeny infraštruktúry, zmeny mentality a takisto snaha vyhnúť sa e, populizmu. Ja som bola ministerka zahraničia Bulharska, keď Bulharsko oficiálne dostalo štatút kandidátskej krajiny. Môžem potvrdiť, že európsky tlak na e, reformy, za ktorý EÚ odmenuje prístupom k fondom, je pozitívny a naša krajina sa snažila dosiahnuť európske hodnoty a európsku životnú úroveň. Štatistiky ukazujú, že EÚ e, zvýšila o 30 prístup k fondom pred vstupom a pomoc sa z, bola asi 400 miliónov za uh, rok. A tieto fondy neboli dôležité len pre náš e, vstup do EÚ, ale takisto to bola aj politika cukra a byča pre ďalšie e, vlády. Je jasné, že teraz sa už kurz nedá zvrátiť reformy sa už nedajú zvrátiť. E, Bulharské skúsenosti z predvstupového financovania sú také, že všetky politické aj sociálno-ekonomické činnosti musia byť implementované cez jasnú manažerskú štruktúru, musia sa na tom e, zúčastňovať orgány, ktoré sú zodpovedné za programovací proces, musí sa to koordinovať s dlhodobou vládnou stratégiou a takisto sa musia alokovať e, ľudské a finančné zdroje a musia sa lepšie lepšie koordinovať aj centrálne orgány a miestne orgány, aby sa zvýšila tá absorpčná kapacita. Pán Želič, mohli by ste prosím povedať, ako vy a vaša vláda riešite tieto problémy a ako chcete riešiť niektoré nedostatky, napríklad pre prípad, že by sa EÚ rozhodla viac e, peňazí e, vynaložiť na vašu pred vstupové úsilie. Ďakujem. A teraz pán Godmanis. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, pán Želič, chcem vám položiť tri typy otázok. Prvá sa týka hospodárstva. Vnímate alebo vidíte nejaké problémy do budúcnosti v tom, že vám čo si môže zabrániť v pristúpení k Európskej únii. Stále máte 23% občanov zamestnaných v polnohospodárskom sektore. A tvorí zhruba 13 hrubého domáceho produktu polnohospodárstvo. Na druhej strane ste jednotka na trhu s mrazenými jahodami. Pri predaji zmrazených jahod. Ale podľa reálnych ekonomických čísel 25 hospodárstva je v oceli. Vašou hlavnou exportnou položkou je ocel. Máte tam aj veľkého investora US Steel, ale práve ste hovorili, že nemáte žiadne emisie CO2, tak určite tam budú nejaké problémy v prípade oceliarstva. Vidíte nejaké možnosti reštrukturalizácie? A to ani nehovorím o, o, o kove, o, o kovoch. A posledná otázka je veľmi zaujímavá. Vy ste nežiadali o pomoc e, a odporu počas krízy, ale mali ste deficit len 3%, v roku, 3 v roku 2009. E, vy ste zmenili e, okamžite kurz, veľmi rýchlo ste devalvovali a teraz sa už vraciete, teraz to bude, teraz to bude 8 nárov a tak ďalej. Je tento systém realisticky funkčný počas krízy, pretože mali ste veľmi malé z spomalenie a teraz rýchlo rastiete a na budúci rok plánujete 5-percentný rast. Ako sa to spája s nezamestnanosťou? Pretože nezamestnanosť je stále vysoká, niekde na úrovni 14 So pár jednoduchých otázok. Ďakujem pekne. Laslo Šúria, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán minister, považujem vašu prezentáciu za veľmi zaujímavú a veľmi dôležitú. Bola to naozaj veľmi dobrá myšlienka prebehnúť um, tak, mať takú diskusiu už v tejto fáze. Môžem s vami zdieľať skúsenosti, ktoré pochádzajú z nie veľmi starého členského štátu, z Maďarska. V prvom rade. Bolo to zhruba pred 50 rokmi, keď Európsky súdny dvor diskutoval o možnom rozšírení a vtedy bolo povedané, že euro, áno, rozšírenie je v poriadku, ale nie viac peňazí. A teda, keď robíme porovnania napríklad, čo získalo Portugalsko pri pristúpení do klubu a zároveň čo dostali členské štáty, ktoré prišli v roku 2004, tak je tam obrovský rozdiel. A znamená to, že lídry Európskej únie boli konsekventní a zachovali túto pozíciu. Preto si myslím, že je mimoriadne nebezpečné, keď žiadate viac peňazí v spojitosti s rozšírením bez ohľadu na to, že môžete mať pravdu. Exist- je tu jeden bod, pri ktorom som si neúplne istý, a je to spojené s linearizáciou. Dá sa to takto realizovať len v situácii, ak je dátum pristúpenia zrejmy, pretože veľmi ťažko sa inak kreslí takáto línia v horizonte do budúcnosti. Môj premiér navštívil Belehrad len prednedávnom a podľa mojich informácií vyjadril svoje skúsenosti síce povedal, že nedávny my sme v súčasnosti aj predsedníckou krajinou v Európskej únii a hovoril, že v Európskej únii panuje akási, akási pocit naplnenia z rozširovania. A treba povedať, že vaša krajina v poslednom období naozaj urobila veľmi veľa. Napríklad pred pol rokom sme hovorili o rozšírení, hovorili sme tam o Islande možno, ak budú chcieť, a o Chorvátsku. A to bolo všetko. A potom nasledovala veľká prestávka. Teraz sa to mení. Vďaka rôznym dôvodom, vďaka rôznym veciam, ku ktorým došlo. A samozrejme aj trochu vďaka maďarskému predsedníctvu. Pretože pre nás je to otvorené tajomstvo, že my veľmi e, radi uvidíme našich susedov čo najrychlejšie v klube. To isté platilo pre Nemecko a pre ďalších, ktorí boli aktívni ako hraničné krajiny je vždy príjemné pozývať ďalších členov. Moja posledná poznámka sa týka toho, že ak krajina žiada pristúpenie, tak e, meškanie bude viesť k nárastu euroskeptizmu v rámci populácie alebo medzi občanmi v danej krajine. Pretože oni nás nechcú, ľudia si budú myslieť, že sú neželaní ale príliš rýchle pristúpenie je tiež nebezpečenstvo. Najmä, <clears throat> najmä si treba položiť otázku, či je naša ekonomika dostatočne konkurencieschopná, aby dokázala fungovať na spoločnom trhu. Ak nie, tak sme len trhom, v rámci ktorého strácame výrobu, v rámci ktorého strácame pracovné príležitosti a, a vlastne to vyrovnáva vyrovnáva túto hospodárskú nerovnováhu v rámci Európskej únie, ak naša, e, ak naša ekonomika nebude dostatočne konkurencieschopná. Práve preto je veľmi dôležité, aby sme využili e, tak európske, ako aj ako aj ostatné prostriedky, aby vaša ekonomika bola čo najviac konkurencieschopná a to dokáže potom urýchliť ten čas pristúpenia. A to vám želám, aby bolo čo, čo najrychlejšie. Ďakujem pekne. Ďakujem, milý kolega pán Alfonsi. Ďakujem, pán predseda. Veľmi oceňujem prezentáciu, ktorú ste urobili. Ukazuje to, že Srbsko má vôľu robiť pokroky a myslím si, naša skupina si myslí, že Balkán je už vnútri hranic Európy ide e, skôr o takú logiku integrácie ako rozširovania. Čo sa tu teraz e, navrhuje, ide o to, aby sme zariadili, aby Európania, ktorí patria do nášho priestoru, <coughs> aby sa sem mohli pripojiť. Nejde len o, Európs- e, o ekonomickú konvergenciu, ale takisto aj o demokratickú konvergenciu a ekologickú konvergenciu. To je dôležité pre našu skupinu. Vy ste hovorili, že keď prebiehal kodaňský summit, tak si sa ešte vôbec nezaoberali e, emisiami CO2 a tak ďalej. To svedčí o tom, aké reformy vás čakajú. E, je to skôr integrácia ako rozširovanie, čo sa tu deje a ja si myslím, že vaše návrhy sú veľmi zaujímavé, e, keď navrhujete linearizovať organizáciu podpory tejto politiky integrácie, aby tie účinky boli kontinuálnejšie. Samozrejme, nevieme ešte, kedy e, vstúpite, aký bude dátum vstupu, ale keď už hovoríme o integrácii, tak je tu istota vstupu. Samozrejme, politická situácia na Balkáne sa zlepšuje naďalej a takisto politická vôľa vlád e, ide takým smerom, ako ste to aj vy naznačili. Ďakujem teraz pani Gresle. Ďakujem aj podľa mňa, to bolo veľmi zaujímavé. Mne sa páči, že ste veľmi úprimní, pretože u nás je to takisto ako u vás vždy ide o peniaze. A, a poučili sme sa, že nové členské štáty EÚ dostávajú 10 krát viac ako e, krajiny Západného Balkánu na osobu. A naozaj to vytvára obrovské očakávania. EÚ je e, právnická osoba a naozaj e, sú tu obrovské očakávania a e, Nemci zase vždy hovoria, že oni to musia všetko platiť. Bolo by dobre, keby sme predsa len sa stretli na nejakom základe a tým sú peniaze. Moji voliči už ale nechcú ďalej platiť ale otázka je, keď voliči nechcú už ďalej platiť, tak kto to potom bude platiť? Ja vás chcem poprosiť o to, aby ste skúmali ďalšie možnosti hospodárskej spolupráce na Západnom Balkáne. Ja nie som taká optimistka ako vy, keď sa pozrám na tú teritoriálnu spoluprácu, ja sa nedomnievam, že doteraz fungovala dobre. Ja si myslím, že práve vy by ste mohli urobiť oveľa viac z vlastnej iniciatívy. Prečo nemáte žiadnu hospodárskú úniu? Každý balkánsky štát má vlastnú menu. máte e, víza na hraniciach. Prečo e, nerobia viac, prečo nespolupracujú viac balkánske štáty vo vlastnom záujme? Táto spolupráca existovala pred 25 rokmi. Mne tu chýba to, aby sa balkánske štáty snažili predložiť nejaký dôkaz toho, že sa snažia spolupracovať, pretože ak vám v EÚ ide iba o peniaze, o peniaze, tak e, potom sme to prehrali dopredu už všetci. Druhá pripomienka. Nikdy som nepochopila, prečo fungujúci štát, a ja teda myslím, že ste fungujúci štát, Prečo takýto štát potrebuje taký dlhý čas na zatknutie vojenských, e, zlo, vojnových zločincov? A dozvedeli sme sa, že mnohí vojnoví zločinci dostávali dobré dôchodky. Bolo by dobré, keby ste e, tieto otázky zodpovedali otvorene a úprimne. Ďakujem. Ďakujem. Ja e, by som chcel tiež pripojiť nejaký, nejaký ten komentár. Pán vicepremiér. Na úvod ste hovorili, viacerí rečníci sa toho dotkli, že v Európskej únii vládne už určitý čas e, únava z rozširovania. Všetci si to uvedomujeme. A keď niekto pristupuje nejaký štát, tak sa e, podpisuje e, prístupová zmluva, ktorá musí byť ratifikovaná všetkými členskými štátmi. Vidíme to v prípade Chorvátska aj e, Islandu. Je to medzinárodná zmluva. Vidíme teda, v čom spočíva problém. A teraz je potrebné, aby kandidátske štáty presvedčili európske inštitúcie, Európsky parlament, ale aj 27 vlád členských štátov, aj 27 parlamentov. Vy ste to povedali na úvod, e, že viete, že to bude trvať určitý čas a musíme si to všetci jasne uvedomiť. Ďalšia pripomienka. Vy ste hovorili o tej krivke, o tej linearizácii alebo o tej progresivite. A viacerí povedali, že tá krivka by sa ľahšie vytvárala, keby e, sme si mohli byť istí, e, kedy, bude, kedy e, vstúpite, aký bude dátum vstupu. Všetci kolegovia, ktorí sú z nových členských štátov, poznajú tento problém zo svojej krajiny. Je tu nevyváženosť medzi obdobím, kedy finančná pomoc je relatívne obmedzená, ale Technická pomoc a administratívna pomoc <clears throat> je silná. Európska komisia má priamo na mieste v krajine niekoľko desiatok e, úradníkov. Takto je to asi aj v Velehrade, predpokladám. A potom z jednoho dňa na druhý nastane opačná situácia, čiže príde dosť veľká, masívna finančná pomoc, ktorá je prístupná na to, aby sa aplikovali európske politiky, ale Európska komisia, jej zástupcovia sa vrátia do Bruselu a na mieste možno nechajú 12 úradníkov, ktorí už majú úplne odlišnú úlohu a teraz vlastne vzniká nová nerovnováha. V prvých rokoch, v prvé roky členstva v Európskej únii sú ťažké, pretože krajina má veľa zdrojov, musí uplatňovať veľa Eh, programov musí implementovať veľké množstvo európskej legislatívy, aký komunitér a tá administratívna pomoc, ktorá existovala predtým, teraz chýba v krajinách, ktoré majú už dobre vyformovanú administratívu, eh, kompetentnú, kde to dobre funguje, v krajinách, kde bola východisková situácia mm, dobrá, tak je to dobre, ale potom sú krajiny, kde tá východisková situácia nebola taká dobrá, tam sú problémy. Takže pán vicepremiér, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja budem postupovať chronologicky. V prvom rade, čo sa týka oblasti súdnictva. Keď sme založili, alebo teda začali fungovať ako naša súčasná vláda zhruba pred troma rokmi, tak jeden z tých základných prvkov, o ktorých sme diskutovali v koalícii, bolo to, že musíme simultáne bojovať proti veľkému organizovanému zločinu a zároveň musíme zlepšiť súdnictvo. Jedno bez druhého fungovať nebude. Taká je skúsenosť počas posledných desiatich rokov. Bolo zatknutých niekoľko veľmi dôležitých, významných e, zločincov, ale súdnictvo sa nedokázalo z nej vysporiadať z viacerých dôvodov. To sú dve veci. Jedno bez druhej jednoducho nemôže fungovať naozaj veľmi veľa prostriedkov sme investovali do tajnej policie, tí hľadali mladiča a hadiča a bojovali proti veľkým narkobaronom. To bolo v zásade ich poslania. Vďaka tomu, že teraz je mladič v Hágu, ešte stále musíme nájsť hadiča, k tomu sa ešte dostanem, prečo nám to trvalo tak dlho, ale potrebujeme, máme viac kapacity na to, aby sme dokázali bojovať proti veľkému zločinu. Máme tam špecializované jednotky, máme tam špecializovaného prokurátora a špecializovaný súd, v konečnom dôsledku, potom ako sme skúšali rôzne modely, toto je ten najlepší. Aby tí, ktorí skutočne vedia, že ich práca nie je riešiť drobný zločin, ale hľadať tie veľké ryby. Pretože kým nedostanete veľkú rybu, tak ľudia vám veriť nebudú. Ja ani nehovorím o európskych poslancoch, ja hovorím o, o občanoch Srbska, pretože základná otázka, ktorú naši občania majú, je, či túto krajinu riadia ľudia, ktorých som ja volil, alebo to vedú, vedú kriminálnici, alebo nejakí podnikatelia, alebo koho si, kto si koho nevieme zobrať na zodpovednosť. A našim cieľom, a toto je ten základný prísľub, ktorý sme dali, ten základný záväzok predsedu Tadiča, je posunúť sa v tomto smere. Samozrejme, toto nie je už ďalej PowerPointová prezentácia, pretože eh, šéf americkej agentúry boja proti drogám bol v Belehrade pred rokom len aby pochválil naše služby ako strategických partnerov v rámci ich aktivít, pretože vďaka medzinárodnej spolupráce sme dokázali zachytiť 5 tón kokainu v Argentíne a v Uruguaji. A to má veľké dopady, pretože keď, keď sa odrežú tie veľké hlavy, tak tie chápadla sa stávajú stále slabšími a pred dvoma týždňami sme mali ďalšie dôležité zatknutie v Brazílii, v regióne Západného Balkánu, a zároveň aj v západnej Európe, v Taliansku, Nemecku a Francúzsku. No a teda potom vzniká akási pozitívna atmosféra, že policie a služby ďalších krajín zdieľajú s nami informácie, stále sa zlepšujeme a zlepšujeme. A to je práve tá, tá vec, ktorá dáva väčšiu dôveru uh, jednotlivým službám, že naozaj skutočne majú tú politickú podporu, aby dokázali urobiť to, čo majú. A čo sa týka súdnictva, je to samozrejme, či to je zložité alebo jednoduché. My sme demokracia, panuje to rozdelenie právom moci a zároveň eh, ja som jediný minister, ktorý bol aj eh, v Džinčovej vláde a ktorý stále funguje. Ja si pamätám, ako prebiehali nekonečné diskusie s vrcholnými ľuďmi v súdnictve a z prokuratúry, kde sme im hovorili, prosím, vyčistite si e, svoj sektor, je oveľa lepšie, keď vy vyberiete tie znilé jablka, tých politických nominantov a tak ďalej, všetkých tých, ktorí degradujú vašu profesiu, skôr ako by sme mali čakať na to, že to budeme musieť robiť my. A nič sa nestalo. A musím vám povedať, že sa naozaj nestalo nič. A Džinžič bol zabitý. Čiastočne aj preto, tu bude trvať veľmi dlho, možno niekedy pri pive alebo pri poháre vína, vám porozprávame to smutný príbeh, pretože dvaja z tých ľudí, ktorí v konečnom dôsledku boli v tej skupine, ktorá ho zabila, boli prepustení prokurátorom, hoci pár týždňov predtým boli policiou zadržaní. Takže musíme mať každé ohnívko silné, ak chceme, aby to fungovalo. A uvedomujem si, že my, keď nie sme v sále, tak e, Európania hovoria o Západnom Balkáne ako o korupcii, ako o, ako o, o, o regióne korupcie a zločinu a toto práve hovoril aj prezident Tadič. My nechceme, aby sme boli označovaní ďalej ako kriminálnici, ako, ako problémová časť Európy. My sa pozeráme na krajiny, ktoré pristúpili. Stále máme problémy s jednotlivými kapitálmi a hovoríme si, musíme vyvinúť obrovské úsilie v tejto kapitole a bude to mať dve, e, veľké, dôlež, dve veľké dopady. Jednak tým vyčistíme danú krajinu a jednak urobíme e, veľa reform nie na začiatku, keď sa budeme venovať tým najťažším kapitolám na začiatku. Súhlasím s vami, že veľké problémy, ktoré majú investori, sú v tom, že pozrite, toto vyzerá dobre, toto krajina, ale ak sa veci, ak veci nebudú fungovať, môžem sa spolahnúť na súdnictvo, ktoré bude spravodlivé a nebude vy, vyvíjať, uh, nebude teda robiť rozsudok v prospech nejakých lokálnych gaunerov. Takže ja máme prvky svojej prezentácie, ktoré som vám poslal. My ešte stále nie sme, tak povediac, na konci cesty. Musíme, museli sme schváliť novú ústavu, je to veľmi citlivá téma, je tam otázka vymenovania sudcov a prokurátorov, čiže musíme, všetci musia prejsť postupom vymenovania. pracovali sme s Benátským výborom, s Európskou komisiou a bez toho, aby som šiel do detailov, chcem vám povedať, že veľká časť tej práce, kde sme sa snažili zabezpečiť, že, že štatistici opravujú konkrétne chyby, je dôležité to, aby sme na jednej strane niekoho dostali z inštitúcie zo zlých dôvodov, alebo musíme zabezpečiť to, aby tam niekto nezostal kvôli zlým dôvodom. Musíme urobiť minimum chyb v rámci tohoto procesu. Je to aj Vysoká súdna rada alebo Vrcholná súdna rada, ktorá má vlastne na starosti celý sektor súdnictva a to isté platí aj pre prokurátoru. Generálna prokurátora musí konať. Um, takže treba povedať, že z Európskou úniou samozrejme nemám žiadnu štatistiku, ale zhruba polovica toho úsilia sa už týkala uh, aktivít v oblasti súdnictva. V prípade korupcie sme vymenovali 35-ročnú e, ministerku spravodlivosti, ktorá je teda mojou hrdinkou, počas, počas fungovania e, v, ako ministerka porodila dve deti a stále ďalej bojuje proti mafii. Jej život je veľmi zlý, pretože stále musí sledovať 5 alebo 6 bodyguardov. Ona bola vymenovaná za koordinátorku e, v rámci boja proti korupcii. Máme novú agentúru v tomto smere, so všetkými tými problémami, komu ju dáte, či, tam dá, či to bude policajný typ, alebo prokurátorný typ, alebo čo bude právomoci. E, ako tajná policia má to svoje výhody a nevýhody, nebudem zachádzať do detailov, ale to, čo vám môžem povedať, je, že už som to vedel, kde si vo vnútri, že korupcia bude postupne klesať. Máme tu obrázky, ktoré sú veľmi znepokojivé. Za, zatkli sme piatich univerzitných profesorov v Kragujevaci, pretože, pretože žiadali úplatky a boli zachytení na páske svojimi študentami. Mali sme človeka, ktorý bol šéfom onkologického inštitútu v Belehrade. On a jeho kolegovia boli zatknutí a zároveň ľudia, ktorí zastupujú veľké farmakologické firmy, ktoré poskytovali úplatky, aby sa viac predávalo. Nie je to príjemné vidieť, keď e, zatknete aj starostu stredne veľkého mesta, ktorý je do väznice, pretože bol odpočúvaný a e, uvidíte, že klasická vec ponúkal e, polnohospodárskú pôdu za, za, pôdu za cenu polnohospodárskej pôdy a potom sa to v zápäti stalo stavebným pozemkom. Takže toto sa deje v Srbsku. Ak sa spýtate občanov Srbska, či bojujeme s korupciou, povedal, že áno. A ale ak sa ich spýtate, či sme, či sme urobili nejaké napredovanie, tak rozhodne sa dá povedať, že máme už isté e, úspechy za sebou budem naďalej hovoriť o tejto téme. Určite ešte mnoho rokov do budúcnosti tá téma len tak nezmizne. A nebude to také jednoduché. To, čo teraz robíme, sa snažíme pôsobiť v oblasti prevencie. Napríklad teraz e, vo vláde e, spolu s agentúrou v rámci boja proti korupcii a Transparency International snažíme sa pozerať na to, ako sú príjmané rozhodnutia na štátnej úrovni. A snažíme sa zabezpečiť, že kdekoľvek, kde dochádza k zbytočnému utajoveniu, aby sme to zrušili, aby nebolo utajované to, čo nemusí byť utajované. Všetko musí byť online. Napríklad Srbsko je jedna z malá krajín, kde všetky rozhodnutia e, obchodných súdov sú uvádzané na internet. Rozhodca, meno sudcu a prečo bolo rozhodnutie takto prijaté, aj zôvodnenie. Musím ukončiť, ale e, chcem vám povedať, že otvorili si tieto dve témy a chcel som k tomu čo si povedať. Vieme, že toto sú, toto sú dôležité témy. E, hovorili sme o boji proti korupcii, o boji proti zločinu. Toto je práve to jadro, jadro, k čomu sa musíme dostať. Ďalej, čo sa týka dotácií Povedal by som, že Srbsko je krajina, a pán Bokroš to vie, pretože on bol našim poradcom v tomto smere, a, ktorá sa rozhodla, že nebude dávať žiadne dotácie bankovému sektoru. Museli sme uzavrieť 80 bankových vkladov, a, pretože ukázalo sa, že rekapitalizácia zhnilých bank, ktoré častokrát boli veľmi politizované, nemá to žiaden zmysel a na základe toho sme dostali veľmi zdravý bankový sektor. 90 e, vlastne majetku teraz držia v rukách e, európske banky, ktoré majú lepšiu kapitálovú vyváženosť ako vo svojich domácich krajinách. Nepotrebovali sme euro, aby sme rekapitalizovali banky e, v období krízy. A treba povedať, že Srbsko už 10 rokov zadržiavalo, zadrží krízy, že nebudeme oživovať niečo, čo nedokáže žiť samo o sebe. Možno dôvod, prečo nás môžete viac kritizovať, je to, že my hráme tú hru, e, kde sa snažíme prilákať viac investorov. Nie sme jediní. Napríklad, aby sme dostali e, Fiat, ktorý si postaví u nás miliardovú továreň, ktorá má ročne vyrábať 150 tisíc aut, ktoré majú byť ich odpovedou na Dačiu a zároveň má to byť aj model pre americký trh s Chryslerom. To si vyžadovalo, aby sme v zásade investovali 300 miliónov eur. Nedali sme ich Fiatu, ale museli sme investovať 300 miliónov eur do tohoto projektu. Takto to funguje. To je veľká časť medzinárodnej súťaže pre takéto typy projektov a my poskytujeme dotácie pre ľudí a pre investorov, aby otvárali svoje firmy v Srbsku. Čo sa týka Ľudia, ktorí prichádzajú do Srbska, sú prekvapení vysokou kvalitou ľudí, ktorí pracujú v nízkom sektore v Srbsku. Je to vedľajší produkt Miloševečovej éry. Veľmi veľa kvalifikovaných ľudí, ľudí, ktorí majú integritu, sa rozhodli, že nebudú slúžiť tomuto režimu častokrát aj preto, že boli profesormi, ktorí boli, ktorí boli prepustení z univerzity, alebo to boli lokálni lídry. Veľmi veľa ľudí zostalo pracovať v NGO a to, čo vidíme teraz, je to, že je ťažké získať financovanie. Ehm, a preto treba povedať, že v rámci IPA máme 2 až 4 milióny ročne, závisí od toho pre sektor neziskových organizácií. Minulý november sme sa, sme, sa rozhodli vytvoriť organi- alebo to akýsi úrad pre neziskové organizácie, ktorý je pri úrade premiéra a tam máme zástupcu neziskového sektora a vytvárame to, aby sme e, dokázali pomôcť neziskovému sektoru tak, aby dokázali lepšie čerpať prostriedky z európskych fondov. Rovnako máme aj svoj úrad pre európsku integráciu, on má dohody takmer so všetkými veľkými neziskovými organizáciami, ktoré máme v krajine a myslím si, že neziskové organizácie sú našou konkurenčnou výhodou. Ak verejný úradník e, verejný úradník to nehovorí každý deň, a pretože oni sú tu za úlohou oni majú úlohu kritizovať, ale môžem vám dať dlhý zoznam reforiem, ktoré boli iniciované alebo zlepšené práve vďaka tomu, že tu máme tento tlak zo strany neziskoviek, e, ktoré nám pomáhajú zlepšovať systém. Liberalizácia. Tu by som rád skombinoval odpovede na hneď dve alebo tri otázky. Pozrite. Chcel by som vedieť, kedy pristúpime. A pravidlá hry sú také, že nikto nechce povedať, kedy, aj keď to nikto možno vie ale nikto to asi nevie. Takže to nie je na to, že sa pozráme na viacročný finančný rámec 2014 až 2020 a povieme si, že Srbsko 2018 a možno Čierna hora 2017. Nie. Tá základná myšlienka je trochu rozvinutejšia. Chceme povedať, že nečakajme na to, aby sme vstúpili, aby sme tu mali takúto prudkú zmenu zo dňa na deň. Je toho ako keby deň a noc. Zlé predtým, a potom lepšie. Je oveľa lepšie, keď dôjde k postupnému napredovaniu. Je to ako, e, ako pubertálne dieťa, ktoré rastie, potrebuje neustálu podporu. Má inú podporu potrebuje, keď má 13, 14 a keď má 15, ale aj keď, má, aj keď majú 20, potrebujú stále podporu a to len z vlastnej skúsenosti. Myslím, že to je predovšetkým v prvom rade o tom, že nemôžeme tak tvrdo rozdeliť tie tvrdé a nepriam, tie priame a nepriame nástroje. Najúspešnejšie programy sú tie, kde dáte vlastne veľké milióny eur, ktoré sú rozdelené do malých projektov a ktoré pomáhajú budovať kapacitu. Tieto veci nefungujú, ak nie sú priamo spojené s merateľným dopadom na život občanov. Nie je to vždy jednoduché kvantifikovať všetko ale v súdnictve máte štatistiky napríklad ohľadom počte rozsudkov, e, ktoré sú e, zvrátené na vyššej úrovni. Napríklad viete povedať, že koľko súdov má veci online. Viete sa pozrieť e, na rýchlosť, ako sú spracovávané jednotlivé, jednotlivé žaloby. Viete sa pozrieť na to, ako, ako meškajú jednotlivé súdy. Viete sa pozrieť, ako, aká je kvalita ľudí, ktorí fungujú v súdnom systéme. Tak takýmto spôsobom vlastne môžeme napredovať dopredu. Dôležité, aby sme mali viacročné pro programy tvrdých a nepriamých, priamých a nepriamých nástrojov, ktoré môžu byť spájané. A potom v rámci súdnictva, môžem dať jeden príklad, eh, ľudia majú pravdu a nemali by sme dávať len v úvodzovkách spolufinancovanie na budovanie ciest, ak náš dopravný sektor znečistuje ovzdušie alebo je nevyhovujúci a nesplňa požiadavky európskeho sektora. Na druhej strane investície do energetiky, ktoré majú zmeniť tú nepriamu časť, budú oveľa nižšie, ak máte zároveň aj tie priame dotácie, ktoré zabezpečujú väčšie napredovanie. Takže tieto veci musia ísť ruka v ruke. A teraz, čo sa týka progresivity. Ten návrh je stále rovnaký. A kvôli skutočnosti, že predchádzajúce rozšírenie, a viedlo to aj k únave, e, pán predseda, vieme, že táto únava z rozšírenia tu je, je to asi najhorší čas pre plánovanie viacročného finančného rámca. Nie? Asi neexistuje horšie obdobie ako teraz. Ale pre nás je veľmi dôležité, aby sme dokázali zabezpečiť tento lineárny náraz, samozrejme nie mechanicky, Nemalo by to byť mechanické, nemalo by to byť 20% ročne bez ohľadu na to, čo sa deje, alebo 30% ročne bez ohľadu na to, čo sa deje. Malo by to byť spojené s napredovaním. Otvorené kapitoly, posudzovanie zo strany Európskej komisie, ktorá povie, že aha, v poriadku, takýmto spôsobom budeme vlastne vedieť lepšie napredovať, budeme musie, lepšie zaviesť priebežné prahy, priebežné ciele tak, aby tento proces bol živší, aj bol dynamickejší, a je to lepšie keď bol s otvoreným koncom a je zrejme, že v tomto desaťročí asi nebudeme pristupovať, ak sa čosi nezmení e, vo finančnom svete, pretože e, Európa na to jednoducho nenájde peniaze. Takže takto vnímame to napredovanie do budúcnosti. Samozrejme, sme pripravení hovoriť viac o tom, aby sme mali aj špecifické ciele, ktoré tomu budú pripojené. Ďalej, čo sa týka inkluzivity, naši bosniackí priatelia prišli na stretnutie a hovorili, že to podporujeme a tento týždeň posielajú aj list podpory, ale keďže nemajú vládu v súčasnosti, a pevne verím, že čoskoro ju budú mať, oni nedokázali, e, vlastne nemali ko koho si kto by to mohol podpísať, ale sú na jednej, lade, na jednej lodi s nami. Ale čo sa týka Kosova, e, tak e, videl som nového kolegu z Kosova, ktorý má na starosti financie a ekonomiku. Diskutovali sme o tom spolu a uvidíte aj dokument, tento dokument je otvorený pre podporenie zo strany ostatných príjimateľov, takže e, rovnako to môžu privítať a podporiť. Ale jediný problém je ten, že my neuznávame Kosovo. Ani ďalších 5 členov Európskej únie neuznáva existenciu Kosova. A nemôžeme podpísať dokument, e, s kým si koho neuznávame. Samozrejme sme pripravení, aby tam bolo e, podpis, čo, sa, čo, čo čo nazývame UNMIK Kosovo, ale to zase oni nechcú. Ale Srbsko minulý rok predložilo rezolúciu v OSN, ktorá žiadala, aby bol e, dialog medzi Belehradom a Prištinou. Mali sme 4 kola dialógu. Očakávam, že do konca júna e, pod dohľadom Európskej únie, e, predovšetkým pánom, pána Kúpra s týmu pani Eštonovej dokážeme nahlásiť výsledky, ak to niekoho bude zaujímať, môžeme dať detaily. A samozrejme, dve veci musíme vyriešiť tento rok a to je otázka colných e, pečiatok, pretože tam je problém s CEFTO a ďalej je to otázka zastúpenia. Zastúpenia Kosova na regionálnych formátoch, pretože teraz to vytvára problémy aj pre nich, aj pre nás a pre každého, kto je zapojený. Srbsko neuzná toto jednohlasné vyhlásenie nezávislosti. My to chceme vyriešiť, my nechceme zamrazený konflikt. Srbsko vie, že nemôže vstúpiť do Európskej únie skôr, ako to vyriešime, pretože Európska únia nechce, aby sme tam mali problémy so suverenitou alebo hranicami. A zároveň to isté platí aj pre Prištinu. Takže myslím si, že naša snaha o vstup do EÚ je vlastne skutočná, skutočný stimul pre historický kompromis medzi Srbmi a Albáncami v Kosove, pretože ne, e, problémy nezmysly e, s, Mi, s Miloševičom. To bol toľko o inkluzívnosti. E, zajtra pokračuje náš dialog e, s komisiou. E, Zajtra hovoríme s dvoma predstaviteľmi, jedným pre IPA a jedným eh, novým riaditeľom generálneho riaditeľstva. My sme eh, diskutovali o pozičnom materiáli, ktorý ukazuje viac flexibility, ale možno povedať, že je to len veľmi skromné ešte, ak parlament môže pomôcť eh, komisii byť takou utiahnutou, bolo by to naozaj pomocou. A pokiaľ ide o bu- bulharskú otázku, autorka už odišla, Dám vám príklady. Európa chce mať e, plynové prepojenia sever-juh i východ-západ. Všade je to stále ešte ruský plyn. Nabucco South Stream, to dávam bokom, ale Günther Oettinger požiadal našeho ministra energetiky a bulharského, aby sa vyjadrili a povedali, že keď je potrebné prepojenie medzi juhom Srbska a Sofiou, môžeme mať ďalšiu trasu, na vyváženie dodávok prírodného, zemného plynu. Takže kvôli e, prínosom členstva e, Sofia zabezpečila 65 miliónov eur pre kilometre e, pre úsek, ktorý je 6 krát kratší ako ten, ktorý má postaviť Srbsko. My sme dostali 2 milióny eur na vytvorenie štúdie realizovateľnosti. Prečo nepožiadali svojich zamestnancov a nie nás? A nás, a namiesto nás. Treba byť zodpovednejší. My sme to uh, z, zobrali, zobrali uh, veľmi suverene. Máme nízke zadlženie. Veľká Európa nemôže očakávať, že sami od seba zafinancujeme všetky projekty, minimálne 10 z nich, e, majú, kde majú Európa väčší záujem, než my. My to sami nezvládame. Nehovorím, že je to nespravodlivé, pretože to jednoducho neudeje. My nemáme také fiškálne páky, kapacitu, aby sme všetko urobili sami. Nehovorím, že Európa by to mohla spraviť na miesto Srbska. Pokiaľ ide o čistých prispievateľov, pretože títo platiteľia chcú, aby to urobili európske spoločnosti. Bude to veľký biznis pre e, väčšie i menšie európske spoločnosti. Nekomentujem mm, e, zadávanie diálnic v Polsku čínskym spoločnostiam, ale to je otázka reciprocity. Takže si myslím, že toto je jedna z ilustrácií. A teraz ekonomika. Po tom, čo vidíme, že, že sa deje v eurozóne, vieme, že nevstúpime do eurozóny aspoň ďalších 20 rokov. Našou e, menou teda bude dinár. Ak tak tomu bude, tak musíme zabezpečiť, aby sme e, mali dinárovú, nie eurovú ekonomiku. To by bolo systémové riziko pre nás. A to by nebolo dobré, takisto pre Európu. Treba mať trvalo udržateľný e, stav na účtoch stáleho, stáleho účtu a to, čo sme robili za my posledné tie roky, sme komunik- my sme cestovali e, do Washingtonu a skresávali sme naše, naše zadlženie bez toho, že by sme komunikovali s Bruselom. My sme sa prispôsobovali, bol to dobrý výkon všeobecne, čo však e, je E, skutočnosťou máme nezamestnanosť z 13 na 19 narástla táto chudoba, miera ľudí v chudobe e, vyrastla, vstúpla e, zo 6 na 9 Máme regionálne rozdiely samozrejme medzi najbohatšími ča- časťami Belhradu a chudobnými časťami juhu a mimo, mimochodom, to sú práve časte s menšinami, Albánci, Bosniaci a tak ďalej. A to ešte len zdôrazňuje význam tejto témy. Už máme len pár minút a čo môžem povedať? K euroskeptikom môžem povedať, prečo by malo toto zaplatiť Nemecko. Nemalo by. My tu nehovoríme o veľkých obnosoch. Po druhé, uvedomujeme si, že atmosféra že je taká, že by sme mohli o pomoc prosiť Európu. Pointa je v tom, že my tu navrhujeme niečo, čo vedie k lepšiemu rozpoznaniu pro projektov, ktoré prinesú prospech obom stranám. A dám jeden príklad, aktuálny decembri 2009 Srbsko a potom neskôr aj ďalšie krajiny západného Balkína, do, Balkánu dos, dosiahli možnosť bezvízového cestovania. Momentálne 3,3 milióna e, Srbov má biometrické pasy. Je to bavorská technológia mimochodom, ktorou sú z, e, vyrobené. Milbauer je spoločnosť, ktorá teraz e, e otvára aj a, fabriku u nás v Srbsku a 6 miliónov našich občanov prekročilo šengenské hranice a z tých, týchto 6 miliónov došlo k problému so 17 tisícimi ľuďmi, ktorí požiadali o, o azyl a to postačovalo na zmenu šengenských predpisov a to vytvorilo dosť napätie medzi našou krajinou, Švedskom, Nemeckom, Luxemburskom a Belgickom. A to stačilo na to, aby sa hovorilo o rómskej integrácii. Ja som predsedom Národnej rady pre inklúziu e, Rómov. Nie je to náhoda, je to otázka etiky a skutočnej politiky. 90 A nepoviem, mám to technokraticky. 21 rómskych rodín v meste Požorevac Boli to ľudia, ktorí eh, boli vykopnutí doslova z Kosova, mnoho z nich Rómov. Títo Rómovia žili v hrozných podmienkach. Vďaka IPA 390 tisíc eur nám pomohlo vybudovať 21 eh, primeraných eh, jednoúrovnivých kruhových ubytovní so spoločnými miestnosťami pre týchto Rómov. A už rok ich mám k dispozícii, vrátil, navštívil som ich 4 krát a podmienky pre nich, aby mohli ďalej bývať v týchto bydliskách, je, podmienkou je, že i všetkých detí budú chodiť do školy. A všetkých detí chodia do školy. Je tu však ľudský kapitál z týchto rodín. Bolo tam malé dievčatko, ktoré vykrikovalo, že je veľmi šťastné, pretože sa môže učiť. Veď učiť si sa mohla aj predtým, povedali som jej, ale ona mi odpovedala, že dovtedy nemala elektrickú energiu, takže v zime bez svetla nemohla sa učiť. Deti teda chodia do školy a je dokázané, že tento vzdelávací aspekt je najlepší spôsob stabilizovať ich a pripraviť ich na prácu. Čiže čo hovorím je to, že dnes, Európu, aby nám nahradila našu prácu, ale aby sa pozrela na projekty, kde je spoločný zájem, kde spolupráca môže mať e, pozitívny dopad na sociálne, infraštruktúrálne, ekologické, ekologické, vedomostné a iné oblasti. A keď sa pozrite na príslušné čísla, tak si nemyslím, že niekto by ma presvedčil, že len pre, presúvaním vecí toho, ako sa dejú, pretože väčšinou e, sa to tak hovorí, sa veľa vecí zmení To pomôže totiž e, e, medzinárodné spoločenstvo znížilo tak počet pracovných miest. Nikto, nikto nepočíta totiž cenu stability na Balkáne. Každý zabudol na tie náklady, vrátane náklady na uh, žiadateľov o azie, utečencov. A záverom? No a na záver chcem povedať, že takisto máme regionálnu ekonomickú integráciu CEFTA, ktorá v posledných rokoch e, sa e, overila e, v rámci obchodu a je to najlepšie obchodné riešenie v našom regióne. A predstavte si, teraz máme pravidelné stretnutia našich premiérov, srbského, chorvátskeho a slovinského premiéra. V posledných rokoch boli už tri takéto stretnutia. Hovorí sa o projektoch, nie o politike. Srbsko, Chorvátsko a Slovinsko vytvorili e, spoločnosť Corridor Tel Freight a takto spolu môžeme lepšie využívať našu infraštruktúru v oblasti dopravy tovarov v nasledujúcich rokoch. A e, uistujem vás, že už e, teraz začíname. Pred desiatimi rokmi to bolo úplne tabu, ale teraz sa už snažíme vytvoriť E, leteckú spoločnosť, pretože máme malé letecké spoločnosti, ktoré sú na tom zle ekonomicky, ale snažíme sa urobiť niečo po vzore napríklad škandinávsko SAS. Na záver chcem povedať, že e, som ešte k dispozícii, ak chcete nejaké doplňujúce informácie. No a e, z desaťročnými skúsenosťami vás chceme požiadať, aby ste zachovali tie e, mechanizmy, ktoré fungujú a <clears throat> skúmať nové e, spôsoby spoluprácu. My ako lokálni politici, ktorí musíme reagovať na očakávania nášho obyvateľstva, musíme mať dostatočné nástroje na to, aby sme e, preniesli Európu do nášho regiónu. Ak nebudeme mať prístup, ak nebudeme mať projekty, tak na akom E, záujme potom môžeme vytvoriť Európu u nás. Čiže e, potrebujeme e, určitý realizmus. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem, pán vicepremiér, za to, že ste odpovedali naše otázky. Pred 20 rokmi Juhoslávia vzplanula, rozpadla sa a dnes e, Slovinsko je v EÚ, Chorvátsko je v záverečnom prístupovom procese a, a e, Srbsko zatiaľ ešte e, čaká, ale vidíme, že ste veľmi nadšení, entuziastickí a to nás veľmi teší. My sme pochopili vaše posolstvo, najmä pokiaľ ide o to obdobie ďalšieho finančného rámca. Teraz sa stretnete takisto aj so zástupcami AFETu a samozrejme budeme naďalej v kontakte, aby sme urobili e, čo najviac. Ďakujeme a odročujem schôdzu.